Ha chiesto la parola per dichiarazione di voto l'onorevole Antoniozzi. Sul... Pán Antoniozzi, eh, vyhlásenie k hlasovaniu. Pokiaľ ide o správu pani, eh, pána Nistelroja, eh, pán predseda,